Um, good afternoon, ladies and gentlemen. Before I uh, just... A... Dobrý deň, dámy a páni. Ešte predtým, než vás požiadam o schválenie programu, chcel by som uh, si overiť, uh, či má každý ešte uh, hlasovaciu kartičku. A ak nie, tak uh, prosím, pošlite svojich asistentov, nech vám ich prinesú. Ďakujem pekne. No, uh, vynikajúco. Tak keď má každý kartičku, tak začneme prijatie programu. Najskôr by som sa chcel opre- ospravedlniť, ospravedlniť nášho predsedu z, v rámci transatlantického dialogu je predseda vo Washingtone, prvý podpredseda rovnako, z rovnakého dôvodu nemohol prísť a preto, ak všetci súhlasia, tak ja budem predsedať tomuto zasadnutiu. Ja dúfam, že súhlasíte, v podstate ani nemáte veľmi na výber. No dobre, chcel by som tiež uh, povedať, že bod 7 eh, sa neuskutoční. Nož a uskutoční sa, uskutoční sa rozpráva o verejnom obstarávaní Nože ehm, a ďalej bod e, pre medziparlamentné delegácie na rok 2010. O tom sa bude tiež hovoriť e, teraz. E, a je skutočne dôležité, aby sme sa o tejto veci dnes dohodli. Dobre, ak nemá nikto žiadne námetky, námietky, tak program sme týmto prijali. Ďakujem pekne. Dobre, bod číslo 2. Oznámenia predsedu zoznam všetkých korešpondentov alebo korešpondencie, ktoré sme dostali, máte vo svojich zložkách záujmy poslancov, respektíve poslanci môžu svoj záujem oznámiť sekretariátu. Tiež by som chcel povedať, že okrem v tej časti za zatvorenými dverami sa vysiela dnešné zasadnutie. No a rovnako by som chcel tiež dodať, že toto je prvé zasadnutie po vstupe Lisabonskej zmluvy do platnosti v rámci našich rozšírených kompetencií. Nož a chcem povedať, možno moja strana s tým nebude až tak 100% súhlasiť, ale keď teraz pozície predsedu e, politickej skupiny, má aj strana podpory, podpory e, je pre väčšinu e, výboru vstup Lisabonskej zmluvy do platnosti šťastnou udalosťou. Znamená to spolurozhodovacie právomoci. V obchodnej politike je to nový, nová kapitola života parlamentu. A myslím, že to bude skutočne veľmi zaujímavá agenda pre výbor v budúcnosti a chcel by som všetkým povedať, aby využívali tie právomoci. Už neskôr podám komisii slovo. Myslím, že zástupca komisie sa k tomu vyjadrí a tiež by som ich požiadal o určitú konkrétnosť o konotáciách a dopadoch, ktoré má Lisabonská zmluva na tento výbor. Zápisnicu ste dostali všetci k dispozícii. Nuž a zápisnica bude schválená na, na konci tohto zasadnutia. Ak má niekto nejaké otázky, tak počas zasadnutia, alebo teraz, ak máte nejaké konkrétne, máte priestor vyjadriť ich. No a ako som povedal na začiatku zasadnutia, prosím, pripravte si hlasovacie kartičky. A postupujeme veľmi rýchlo, veľmi rýchlo, no a pristupujeme k bodu 4, druhá revízia dohody o partnerstve medzi krajinami AKT a ES, dohoda z Kotonu. Rád by som sa spýtal, či spravodajca via chcú niečo povedať pred hlasovaním. Pán Moreira tu však nie je. Chcel by sa vyjadriť nejaký tieňový spravodajca. Nie vynikajúco, takže prejdeme k samotnému hlasovaniu. Ocek 1, pozmejúci návrh 1. Kto je za? Kto je proti? To bolo zamietnuté. Paragraf 2, amendment odsek 2, pozmeňujúci návrh 2, kto je za? Kto je proti? Je bol zamietnutý. Odsek 2, pozmeňujúci návrh 3. Nie, ten nie je zrušený, pretože dvojka pozmeňujúci návrh 2 prijatý nebol. Takže pozmeňujúci návrh 3. Kto je za? Kto je proti? Paragraf 3. Bol zamietnuté odsek 3, pozmeňujúci návrh 4, pozmeňujúci návrh 5 bude spojený so štvorkou. Dobre, takže Pozmeňujúci návrh 4, kto je za, kto je proti, prijatý. No a 5 je spojená so štvorkou, takže kto je za, alebo bude, kto je za, kto je proti. To bolo rovnako zamietnuté. Odsek 4, tam je ústny pozmeňujúci návrh. Je niekto proti tomuto ústnemu pozemujúcemu návrhu? Dobre, máte to pred sebou, chcete, aby som to prečítal? Nie, všetci sú spokojní. Dobre, takže ústny pozmeňujúci návrh skupiny EPP. Kto je za? Kto je proti? To bolo prijaté. Takže pozmeňujúci návrh 6 je bezpredmetný. Pozmúci návrh 7. Skupina socialistov a demokratov žiada a požiadala o oddelené hlasovanie. Takže prvá časť, kto je za, kto je proti. Druhá časť, takže toto bolo zamietnuté. Druhá časť, kto je za, Kto je proti? Tiež zamietnuté. Druhá časť. Hmm, takže pardon. Odsek 6. si návrh 8. Kto je za? Kto je proti? zamietnutý. Odsek 7, pozmeňujúci návrh 9. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Na to som zabudol. Dobre, ale som rád, že sa nikto nezdržal, takže to bolo zamietnuté. Záverečné hlasovanie o návrhu uznesenia, teda stanoviska, menovité hlasovanie, kto je za, teda je to menovité hlasovanie, hlasovanie je otvorené. Good. It's... Dobre, takže bolo to schválené. nie, pán, pán predseda, ja tu nemám hlasovaciu kartičku. Chcel by som povedať, že hlasujem za. No už dobre. To je 11 plus 1. Takže 12 hlasov. Vaš nefunguje. Vy ste za. Ste zdržali dobre. Takže traja sa zdržali. 12 hlasov. 13. 13 votes. Takže 11 ah, plus 1 plus hlasovali, čiže 9 za, 2 sa zdržali. 10. 10 in favor. Takže 10 hlasov za. Sorry about that. Um, bit of confusion over. Right. Nož, dobre. Ďalšie hlasovanie je to Right. Sorry about that again. That's the votes are finished. Nož, hlasovanie skončilo. No a prechádzame k bodu číslo 5. Nástroje na ochranu obchodu. Teraz teda prechádzame k bodu o nástrojoch na ochranu obchodu. Hlavný prípad, na ktorý sa upozornilo, je antidumpingové, antidumpingové pravidlá o koženej obuvi z Číny. Myslím, že e, väčšina dokumentov tú situáciu dobre popisuje, aj sme to prediskutovali. Po rozdielnom názore uvaliť, uvaliť clá na túto obu e, prišiel čas na revíziu týchto opatrení. Ich e, trvanie bolo obmedzené len na dva roky. A rovnaká odchýlka na výnimku členské štáty v roku 2006 zavedli v roku 2006 a prijatie Lisabonskej zmluvy znamená, že nástroje na ochranu obchodu by sa mali stať transparentným nástrojom, ktorý bude podliehať len zákonom a nie ehm, a nebude v rozpore so záujmami členských štátov. Neznamená to, že Európsky parlament by sa mal vzdávať týchto nástrojov, ale mali by sme ich využívať účinným spôsobom čas na diskusiu o budúcnosti systémov nástrojov na ochranu obchodu. Ešte príde, aby som chcel len povedať, aby výbor zmenil svoje stanovisko a bezodkladne poskytol parlamentu všetky dôverné dokumenty, ktoré doteraz členské štáty dostávali no, výbore nož. A čo sa týka obuvy, ja by som chcel požiadať komisiu, aby nám detailne popísala E, ten prípad a jeho dopady na systémy nástrojov na ochranu obchodu v Európe. E, a mnohí z vás e, už počuli Kristova Filnera o tom, ako hovoril o tejto otázke. Je to pre Európsku úniu skutočne mimoriadne dôležité že akékoľvek rozhodnutia sa príjmajú. Ja som, mám vždy pocit, že musíme byť otvorení a féroví samozrejme záujmy členských štátov niekedy prevážili nad nástrojmi na ochranu obchodu. Nuž a ja dúfam, že komisia skutočne detailne nás bude informovať o problémoch a postojoch členských štátov. No a slovo dostáva zástupca komisie. Nech sa páči, Stefan Deprej. Um, <clears throat> yes, um... Ďakujem pekne, pán predseda. E, všetci viete, že ten prípad čínskej obuvy je mimoriadne komplexným prípadom e, pre antidumpingové nástroje s ohľadom na e, kalendár tých pôvodných vyšetrovaní. A no, čo sme skúmali my prednedávnom, je revízia mm, expiračná revízia o tom, či tie opatrenia majú byť opätovne zavidené na ďalšie obdobie alebo nie. Tento prípad sme veľmi podrobne eh, preskúmavali, aby sme objasnili všetky aspekty tohto prípadu a totiž, či sa objavili prípady dumpingu eh, v rámci eh, nariadenia, o ktorom hovoríme, či sa prípady dumpingu vyskytovali aj opakovane a dlhodobejšie, či sa zistilo, zistili nejaké porušenia a či tieto porušenia mali dlhotrvajúcejší charakter. Okrem toho sme skúmali tiež aspekty záujmov spoločenstva a to sme teda preskúmali a vyjadrili sa k tomu. Naše nálezy boli zhrnuté do dokumentu, ktorý má 86 strán. Myslím, že nie je nevyhnutné, aby som ním celým prešiel, ale hlavné nálezy sa týkali toho, že bez ohľadu na to, ako sa na to pozeráme, tak e, sme zistili e, dlhodobejší dumping. Viete, že sú určité postupy, ktoré v rámci e, VTO a dohody o VTO sa v takýchto prípadoch uplatňujú my sme samozrejme tieto postupy veľmi dobre preskúmali, tie, tú metódu tzv. analogovej krajiny nuž a rovnaké ďalšie indikátory. A zistili sme dlhodobý, dlhodobé prípady dumpingu. Rovnako sme skúmali porušenia, no a dumping importov má nepreznivý charakter na európsky priemysel. Avšak tento priemysel sa chopil tej výzvy, a prispôsobuje sa, chce zaistiť, že bude bojovať proti dumpingovým dumpingovej praxi a na záver tohto prešetrovania sme dospeli k tomu, že by bolo primerané, aby sa pokračovalo e, v týchto opatreniach ešte aj v ďalšom období. E, keď sme rozhodovali o dĺžke tohto časového úseku, tak sme zvažovali dĺžku toho obdobia a príslušné načasovanie nuž a s ohľadom na proces prispôsobenia sme zistili, že predlženie o 15 mesiacov by malo byť dostatočné. Ešte predtým, než samozrejme opätovne zavedieme alebo predlžíme platnosť a opatrení, tak preveríme dopady na ďalších aktérov, aby sme videli, či táto, takéto opatrenia budú mať nejaké nepriaznivé dopady na ďalších aktérov. Nuž a, a na tomto mieste sa musíme zamýšľať nad opatreniami pre spotrebiteľov. No a naše šetrenie našlo, že opatrenia mali len veľmi malé dopady na spotrebiteľov, spotrebiteľské ceny sú stanovované na inej na inom základe ako na základe pôvodu tohto tovaru. Takže sme predložili návrh na predlženie opatrení na ďalšie obdobie. Členské štáty sa už na tom dohodli, no a proces potvrdenia tejto dohody a zmena na formálne rozhodnutie ten proces prebieha a v nasledujúcich týždňoch by mal byť ukončený. Ak má niekto ešte nejaké konkrétne otázky, môžeme o takomto prípade hovoriť skutočne veľmi dlho, ale ak teda má niekto konkrétne otázky, tak ich veľmi rád zodpoviem. Ďakujem pekne. Sú nejaké otázky z pléna? Nech sa páči. Vážený pán predseda, kolegovia, táto téma na poslednom e, zasadnutí výboru pre e, bod 133 bola témou e, otázka, ako vznikol výsledok, aký výsledok vlastne vznikol a ako bude komisia v budúcich týždňoch túto tému ďalej riešiť. Sú tu členské krajiny, ktoré si myslia, že by to malo byť zachované, ako bude komisia reagovať na situáciu vo výbore pre bod 133 Okrem tohoto prípadu obuvy musíme mať všeobecne e, úvahy o tom, že Lisabonská zmluva skôr či neskôr bude mať dopad na obchodnopolitické nástroje a je jasné, že my ako parlament pri takýchto nástrojoch pri spolu rozhodovaní musíme byť zapojení. Mňa by zaujímalo, do akej miery komisia v budúcnosti chce zapájať výbor INTA Európskeho e, parlamentu do prípadných e, antidumpingových prípadov a ako budeme vypočúvaní v takýchto prípadoch, ako bude Európska komisia v tejto súvislosti v týchto prípadoch s nami komunikovať a spolupracovať. You, Daniel. Uh, like... Ďakujeme, Daniel. Chceli by ste uh, odpovedať Danielovi? Nuž. Dopad tohoto prípadu týkajúceho sa obuvy a jeho širších implikácií. My sa snažíme striktne eh, uplatňovať pravidla a v budúcnosti by sme tak mali aj ďalej robiť. Rámec bol eh, stanovený, zakotvený ide základné predpisy, ktoré jasne ukazujú, čo treba podniknúť a v takýchto prípadoch, ktoré predstavujú očividne stred viacerých záujmov sa snažíme byť čo najtechnickejší a e, analýzovať a držať sa e, parametrov, ktoré prípad prináša, ten či onen prípad prináša. Takže tu bol prípad, kedy e, vznikli emócie. Väčšina členských krajinov potvrdila v skutočnosti že prístup k týmto otázkam je ten zostať e, techni- v technickej oblasti a držať sa parametrov e, týchto predpisov. V pravidelných odstupoch sme tieto otázky s parlamentom diskutovali a máme samozrejme záujem na tom, aby takéto diskusie aj o takýchto prípadoch aj pokračovali. A pokiaľ ide o zvyšok e, rozhodovania, je to taký globálnejší postup, ktorý tu treba riešiť pri e, riešení komitológie na prieč rôznymi typmi výborov. Taký je podľa mňa primeraný rámec diskusí o týchto veciach. Hm, dúfam, že toto odpoveda na vašu otázku. Ďalšie otázky, ak nie, tak ja by som sa spýtal komisie zo pár otázok. Na poslednom, eh, pri poslednom kole sa zdržali tri krajiny, Nemecko, eh, Rakúsko a Malta, namiesto, aby pokračovali naďalej v stanovisku zápornom. A tu by som chcel vedieť, prečo, prečo zmenili názor a len sa zdržali. A Eh, Daniel je asi informovanejší, ale pokiaľ ja viem, Nemci sa rozhodli zdržať sa podmienok, kedy sa tieto clá eh, za obdobie 15 mesiacov majú definitívne ukončiť. Ale nie sú tu právne záruky. Mohla by komisia potvrdiť, že Nemecko naozaj takéto uistenie formulovalo a aký právny základ takéto eh, prísluby majú. Tiež ste spomenuli konkrétnu otázku týkajúcu sa spotrebiteľských nákladov po zavedení týchto cieľ. Neprijímate e, stanovisko, že v maloobchode takéto e, náklady sa premietnú do dodávateľsko-odberateľskej siete pri finančnej kríze tu v Európe. A moja obava je tá, že možno nebudeme v stave zabezpečiť trvalú udržateľnosť e, obuvníckého priemyslu. Na základe tohoto, takže na jednej strane môžete tvrdiť, že nestúpli spotrebiteľské náklady, ale na druhej strane obdobie je tu len kratučké obdobie pre obuvnícky priemysel, aby a, e, túto, toto opatrenie absorbovali. Môžete by, možno by ste mi mohli vysvetliť zo pár podnetov na túto tému. nie som si istý, že tie tri spomínané krajiny naozaj zmenili svoj názor, pokiaľ ide o túto otázku. Bol to skôr e, otá- proces e, presviečania a e, oprávnenosti našich návrhov. Pôvodné stanovisko skôr vychádzalo z toho, že sa čaká na nové argumenty, nové overenia a nové fakty v tomto prípade. A myslím si, že v tom postupe sme boli asi veľmi presvedčiví a to ich viedlo k tomu, že v konečnom dôsledku e, potvrdili svoje stanovisko tak, ako ho potvrdili, pretože my sme boli presvedčení za komisiu, že to bolo správne rozhodnutie a je pr preto len správne, že keď pristúpili ďalšie podrobnosti k tomuto prípadu, tak e, sa to vyvinulo práve takto. E, určité časti ľudia z začiatku do, ne, ne, nechápali a až e, do neskorého štádia prípadu tomu tak bolo. Snažili sme sa e, poskytnúť čo najlepšie argumenty a jeden z tých bodov, ktorý bol členským krajinami, kre, e, krajinám nejasný až do neskorého štádia, sa týkal porovnateľnosti výrobkov o ktoré išlo a v, potom v závislosti na e, vašeho e, partnera ste zistovali, že je zložité nájsť záverečné dôkazy. Už sme po, e, písali, že tá, tá, tá porovnateľnosť bola zaručená, ale išlo aj o fyzické dôkazy, ktoré sa objavili aj už veľmi neskoro v tom postupe. To bol ten základný dôvod podľa mňa viedúci k e, rozhodnutiam. A tiež je pravdou to, že napríklad Nemecko sa domnievalo, že by je správne, aby európsky priemysel pokračovalo v svojich e, snahách, aby, že sú oprávnené a chceli mať určité vyjasnenie o tom, s akou rýchlosťou sa má diať toto, tento um, adaptačný proces. A to sa všetko potvrdilo až v neskôršom štádiu a to naozaj bol teda faktor, ktorý na základe ktorého členské krajiny dospeli k tomu názoru, pretože sa presvedčili o tom adaptačnom procese, že dobre napreduje. Pokiaľ ide potom o vašu otázku týkajúcu sa dopadov na spotrebiteľov a dopadov na rôzne nákladové dopady, eh, no, nákladové eh, aspekty. Myslím, že tu bol eh, minimálny dopad, ale je pravdou samozrejme, že a to je vysvetlené aj v dokumentačných materiáloch, že dovozcovia museli, samozrejme, predovšetkým dovozcovia znášať finančné dopady týchto cieľ. Takisto sme však podrobne skúmali, tak ako je to súčasťou e, komunitárneho testovacej analýzy, či by bolo pre e, obchodný model e, pri dovozcov nebezpečné. A tu sa zistilo, že hoci, hoci sú tu určite niektoré negatívne dopady, zistilo sa, že tá zisková marža, ten, ten rozsah bude dostatočný na to, aby zabezpečil ďalšie rozšírenie týchto opatrení a že vôbec není riziko pre dovozcov, že by e, následne utrpeli škody. Súhrne, keď sa pozrieme na e, dovoz do Európskej únie, e, dovoz obuvy, tak výrobky, o ktoré tu ide, na ktoré sa tieto opatrenia vzťahujú, predstavujú 7 celkového trhu a je teda e, len pravdou, e, že sú tu určité negatívne dopady, ale nedá sa vierohodne tvrdiť, že by to bolo celovkovo ohrozilo obchod e, a prevádzku dovozcov. Pokiaľ ide o maloobchod, dá sa samozrejme predstaviť si, že dovozcovia sa snažili vyvinúť tlak na maloobchodníkov, aby si prevzali časť týchto nákladov. Každopádne však e, sa vrátim k svojim číslam. 93% všetkých e, typov obuvy e, nie sú predmetom tohto opatrenia. Takže tak u tých maloobchodcov treba naozaj vychádzať z toho, že ide o veľmi malú časť celého doda- celých, celých dodávaných výrobkov a ak si e, pozriete e, počet zamestnaných, tak výroba môže e, zaznamenávať odliv z Európskej únie, ale nie tak malo predaj. Ináč by sme si to museli vysvetliť tak, že samotní spotrebitelia budú nakupovať výrobky v Číne, čo nie je pravdepodobné. No, uh, to samozrejme je nepravdepodobné. Daniel ešte? aby sme sa pochopili správne, myslím si, že je celkom správne, že komisia tu chce predložiť tie ochranné clá. Mňa by naopriek tomu zaujímalo, že potom, čo vstúpila Lisabonská zmluva do, platnosti, som právny stav pochopil tak, že to bude delegovaný právny akt alebo vykonávacie opatrenie na to, aby tieto nové antidopingové clá mohli vstúpiť do platnosti. Je to správne, alebo to môžeme neustále robiť na základe pôvodného právneho základu, lebo keď budeme mať delegovaný alebo vykonávací právny akt, tak Európsky parlament bude musieť oprávniť ďalšie dve inštitúcie k tomu, aby mohol byť vydaný takýto akt. A to sa neudialo pokiaľ si pamätám, na 7 dní Lisabonského obdobia. Takže aký právny základ vlastne vedie k stanoveniu týchto antidumpingových e, opatrení? Máme tu právnu službu, ale možno komisia by mohla odpovedať napriek tomu. Dal by som prednosť e, odpovedi právnej služby, ak je zastúpená. Mrs. Goucher, nech sa páči, páči pani Gaučia. Yeah, um, we have actually replied to this question. Na túto otázku sme odpovedali v právnom stanovisku. Ide o ustanovenie z roku 96, ktoré naďalej bude platiť aj v Lisabonskom období. A to neznamená, že toto ustanovenie by nemohlo byť zmenené. Zmenilo sa a budú ho musieť meniť v riadnom legislatívnom postupe, kde parlament je spolurozhovadovateľom, ale kým sa tak neudie, komisia môže používať to ustanovenie v jeho dnešnom, dnešnej forme. Takže individuálne jednotlivé rozhodnutia k antidumpingu môžu pokračovať rovnakou formou e, ako teraz v Rade. To by vlastne zodpovedalo na moju otázku e, k nemeckej situácii. Hovorí pán predsedajúci. Ak, ako vlastne Nemecko by dostalo svoje záruky o tom, že a tá antidumpingová legislatíva, o ktorú žiadali, bude prechádzať e, radou po 15 mesiacoch. Ak si vyžiadali odpoveď kvantitatívnej povahy e, konkrétnym koncom o 15 mesiacov, tak musí to byť rada, ktorá sa na tomto dohodne. Rozhodnutie, ktoré by uvalovalo na oblasť obuvy antidumping, je rozhodnutím rady. Ešte otázky? Chcem Stefanovi poďakovať, pretože mali sme množstvo naozaj stretnutí e, nepolitického charakteru, súkromného charakteru, kde sme si vysvetľovali e, stanovisko komisie, hoci ja ako zastanca voľného trhu by som s tým osobne nesúhlasil, ale v mene výboru vám ďakujem za vašu ochotu diskutovať s nami o tom. Komisia určite má na pamäti, že v e, komunikácia s týmto výborom v rámci Lisabonskej zmluvy bude otvorená a dôležité je vysvetľovať si, ako rozhodnutia vznikajú. Ďakujem vám ešte raz za účasť na našom stretnutí. uh, yeah. Next item is item six. <clears throat> As you know, a delegation from Inter visited... Ďalší bod je bod 6. Delegácia v Španielsku 3. a 6. novembra. Nemyslím si, že išlo o návštevu uh, zná, známeho uh, naháňania bíkov v Pamplone. Určite išlo skôr o rozhovory o, s vládou a o implikáciách, eh, dopadoch Lisabonskej zmluvy. Uh, Ide o výrazný objem exportu do krajín tretieho sveta. Snáď pán Kazak, predseda delegácie, by mohol pohovoriť o tejto otázke. Ďakujem, že ste prítomní. So záujmom si vypočujeme, čo nám chcete povedať. Merci beaucoup, monsieur le président. Ďakujem pekne, pán predseda, vážení kolegovia. Áno, ako ste povedali, delegácia nášho výboru INTA eh, bola v Španielsku, nielen v Pamplone, ale aj v Madride a išlo o stretnutie so zástupcami regionálnej vlády oblasti Navara a potom ministrami, eh, generálnym sekretárom a ostatným osobám zodpovedným za medzinárodný obchod a Počas našej návštevy sme sa stretli aj so zástupcami dvoch najväčších podnikov v Pamplone, a ktoré sa špecializujú, špecializujú hlavne na, na obnoviteľné zdroje energie. Táto návšteva mala za cieľ spoločne sa pozrieť na výzvy ktoré čakajú na nadchádzajúce španielské predsedníctvo, hlavne v oblasti medzinárodného obchodu. A ja mám pocit, že e, toto predsedníctvo, a to všetci zdôraznili, e, no už nastúpi v kľúčovej dobe, pretože je v platnosti Lisabonská zmluva a náš parlament a aj náš výbor bude zohrávať výraznejšiu úlohu pri implementácii spoločnej obchodnej politiky. A táto úloha bola spomenutá aj počas našich e, rozhovorov s predsedom Navarského parlamentu, predstaviteľmi podnikov aj ministrami pre medzinárodný obchod v Madride aj štátnym tajomníkom pre európske záležitosti. Dá sa povedať, že španielské predsedníctvo sa pripravuje dosiahnuť e, ambiciózny cieľ, ktorý si stanovili, a síce venovať sa E, všetkým otvoreným otázkam, teda ktoré sú už dlhšiu dobu e, otvorené a ktoré si vyžadujú rozhodné konanie a energetické postupy e, zo strany európskych španielských zástupcov, ale nielen. Hovorilo sa o kole diskusí z Dohy aj o tých krajinách, ktoré, s ktorými e, sa majú uzatvárať obchodné dohody počas španielského predsedníctva. Bude sa samozrejme klas dôraz na krajiny Latinskej Ameriky, ale je tu aj e, e, iniciatíva Stredomorskej únie. Toto všetko sú ciele, ktoré z medzinárodného obchodu majú spraviť nástroj potrebný na boj proti hospodárskej kríze, ale aj na udržateľné obnovenie hospodárstva. Teda potrebujeme mať udržateľné obchodné vzťahy s tretimi krajinami. To, čo na nás zapôsobilo v Španielsku, bolo aj pred Kodaňskou konferenciou o klimatických zmenách, teda e, zapôsobil na nás ten pokrok v oblasti Navara, čo sa týka obnoviteľných zdrojov energie. Stretli sme sa s podnikom Akciona Energia a MTORES. Akciona Energia je celosvetovým lídrom v oblasti e, veterných parkov. Majú ich zhruba 200 po celom svete. A my sme pochopili, že táto oblasť naozaj dosiahol mimoriadný e, výsledok. 50 energie v tejto oblasti Navara pochádza z obnoviteľných zdrojov energie a hovorili sme aj o prekážkach, s ktorými sa stretávajú e, riaditeľia španielských, ale aj európskych podnikov, e, keď obchodujú s tretími krajinami. Hovorili sme o úlohe, ktorú by mal zohrať Európsky parlament pri uľahčovaní takýchto obchodných vzťahov, ale aj e, v dosahovaní obchodných vzťahov bez prekážok aby podniky mohli mať priame kontakty a plodné e, kontakty s jednotlivými hospodárskymi partnermi. Myslím teda, že to bola veľmi cenná návšteva, zaujímavá pre nás a naozaj s veľkým očakávaním e, čakáme na stretnutie na začiatku budúceho roka tu u nás s ministrom pre obchod a ďalšími španielskými zástupcami. A budeme už e, konkrétne hovoriť, ako e, s Lisabonskou zmluvou môžeme dosiahnuť tie ambiciozne ciele, ktoré si Španielsko stanovilo aj v praxi. No a podrobnejšiu správu o výsledkoch budete mať e, vo svojich podkladoch a aj e, jednotlivé útvary parlamentu pracujú na veľmi zaujímavom dokumente o cieľoch a prioritách španielského predsedníctva. Takže nech sa páči, e, ak máte akékoľvek otázky, neváhajte mi ich položiť. Ďakujem pekne, pán Kazák. Pýtam sa, či sú nejaké otázky. Ja by som sa vám chcel poďakovať za vedenie tejto sedemčlennej delegácie, ak sa nemýlim. Bol to naozaj úspech, pretože poslanci najskôr e, sa prihlásili a potom to nakoniec zrušili a, a ja medzi nimi. Ja som pred mnohými rokmi, pred vyše 40 bol v Pamplone, ale predpokladám, že sa to naozaj výrazne zmenilo odvtedy. Ale máte pravdu, že španielské predsedníctvo e, začne e, so zaujímavou úlohou. Neviem, je tu ešte niekto, kto by chcel doplniť a kto bol prítomný v Španielsku? Zdá sa, že nie, takže opäť vám ďakujem za vašu prácu s touto delegáciou a naozaj bol to úspech. Dobre, takže bod 7, možno, že si pamätáte, že e, e, misia v Zágrebe a v Chorvátsku e, to sa presunulo z 10. novembra. No a možno, že by sme mohli teraz hovoriť o verejných zakázkach. Ehm, bol to trochu boj na tomto výbore, pokiaľ ide o verejné zákazky. Odkedy sa ja venujem tejto oblasti, tak je to problematické. Mnohé podniky nemajú prístup k takýmto zákazkám, hlavne v krajinách, ktoré ehm, sú trochu problematické, ale sú veľmi významné pre EÚ. Predstavuje to 16 HDP, takže je to naozaj významné. Výbor IMCO pripravuje e, stanovisko z vlastnej iniciatívy o verejných zákazkách a mnohí obchodní partnery e, uplatňujú také obmedzené e, postupy a taktiež sa tu používajú nástroje na ochranu obchodu, takže bude záujemca hneď vylúčený z tendra alebo e, sa môže e, zúčastniť iba e, za znevýhodnenejších podmienok ako miestni záujemcovia. A preto je dôležité pozrieť sa na to, čo sa deje na vnútornom trhu EÚ, aby sme sa ubezpečili, že sa tu splňajú medzinárodné záväzky, ale že e, zároveň nie je možné e, zneužívanie e, jednotného trhu tretími krajinami a že verejné zákazky vlastne sa riadia duchom vzájomnosti. Myslím, že Anika Spiegel nám o tom povie. Je tu. Mm, takže najskôr spravodajkyne. Ďakujem pekne. Ak dovolíte, budem pokračovať po polsky. To, čo ste povedali, pán predseda, je pravda. Má to naozaj obrovský význam pre obchod, národný aj medzinárodný. A vy ste správne povedali, že to predstavuje 16 HDP. Zvýšila sa tým konkurencia a prispolo k úsporám, ale je tu ešte veľa potenciálu, aby sme plne využili možnosti vnútorného trhu. Ale je veľa možností aj v medzinárodnej oblasti. Bohužiaľ, niekedy e, mám pocit, že si to isté naši medzinárodní partnery nemyslia, pretože väčšina partnerov uplatňuje e, obmedzujúce opatrenia. A pre e, vývozcov EÚ vlastne táto situácia nevyhovujúca. Pretože tu dochádza k diskriminačným praktikám a môže to byť e, veľmi negatívne pre malé a stredné podniky, ktoré pritom sú veľmi inovatívne, ale ktoré napriek tomu nemajú dostatočné finančné prostriedky na to, aby mohli získať e, zakázky a podpísať zmluvy s vládami tretich krajín. V súčasnosti sa prehodnocujú tieto dohody a ja myslím, že tieto nové dokumenty by mohli e, viac splňať očakávania našich podnikov, ale najlepšie by bolo, keby sme mali e, zmluvu na ktorej by sa podielali všetky členské krajiny a aj e, krajiny, ktoré sú členmi VTO. Ja e, rozumiem, že z dlhodobej perspektívy e, je to vlastne aj želanie EÚ. Ja by som teda naozaj bola rada, keby e, členovia nášho výboru prehovorili k tejto dohode o verejných zákazkách. Otvorenie takýchto tendrov prechádza aj bilaterálnymi dohodami s tretimi krajinami. Podpísali sme už dohody s Chile a Mexikom, ale aj dohoda o hospodárskom partnerstve s Kaliforniou napríklad. a dúfame, že e, nová generácia e, tejto dohody sa naozaj bude výrazne zaoberať verejnými zákazkami. Ale e, zo strany komisie by som naozaj chcela vedieť, či tie dohody, o ktorých sa teraz rokuje, budú zohľadňovať aj sociálne e, otázky a e, otázky súvisia sa s ochranou životného prostredia. A ešte na záver, pán predseda, niečo k harmonogramu. Tento návrh stanoviska predložím ja buď 8. alebo 11. januára. E, vtedy vlastne sa opäť zídeme po Vianočných e, sviatkoch. 27. januára sa bude hlasovať a 20. 29. E, e, predkladáte návrhy a 23. februára potom záverečné hlasovanie. Ďakujem. Uh, you, Ďakujem, pani Hanslík. Takže áno, komisia teraz, nech sa páči. Ja som pán Špigel, e, generálne riaditeľstvo pre verejné zákazky a ja som tu bol poverený sledovať rozpravu o tomto stanovisku z vlastnej iniciatívy. Pripravuje ho teraz pani Rüle. Pokiaľ my vieme, táto správa sa zameria na niekoľké otázky e, súvisiace s uplatňovaním mm, pravidiel na verejné zákazky na vnútornom trhu. Pani Rujle povedala, že sa zameria na dva právne problémy. Najskôr vzťahy mm, medzi verejnými e, podnikmi a potom e, samotné verejné zákazky napríklad e, zelené, udržateľné, sociálne, inovatívne verejné zákazky. A ja mám sledovať diskusiu o týchto bodoch a som pripravený povedať, aké je stanovisko komisí k týmto bodom, ale bohužiaľ nemôžem vás teraz poinformovať o situácii, ktorá e, súvisí s dohodami s tretimi krajinami, keďže touto otázkou sa zaoberá iná, iný útvar. Ak eh, máte o takéto informácie záujem, tak ja to samozrejme poviem eh, príslušným osobám a môžeme sa dohodnúť. Pani Hanzlík, Áno, je to veľmi dobrý návrh zo strany komisie. Ak by ste prosím postupili moje otázky príslušnému útvaru na komisii, naozaj by som e, bola veľmi rada, keby mohli moje otázky zodpovedať. Áno, súhlasím. Ja by som sa spýtal napriek tomu komisii, e, vy ste hovorili o vnútornom trhu a o situácii vo vzťahu s verejnými zákazkami v EÚ ale ja som mal pocit, že sme sa doho- už dostali e, k dosť otvorenému trhu. E, má to byť ešte otvorenejšie? Dá sa to vôbec? A vy ste hovorili o tom, že vlastne ten vnútorný trh sa už otvoril. Ako je to v súčasnosti s verejnými zákazkami, e, ak majú záujem krajiny mimo EÚ? Komisia, ako ste povedali, áno, náš trh už je veľmi otvorený, hlavne čo sa týka krajiny, ktoré podpísali dohody, ale s inými tretími krajinami závisí od toho, či jednotlivá krajina sa rozhodne e, a sprístupní verejné zákazky alebo nie. Komisia si to uvedomuje a vedie politické rozhovory o účasti napríklad čínskych eh, firiem na istých eh, stavebníckých zákazkách v EÚ. Ale toto je všeobecná situácia a my e, diskutujeme o rozšírení kruhu e, krajín, ktoré podpísali vládne dohody, ale opäť chcem zopakovať, že musím postúpiť e, kolegovi z útvaru C1. Mm, práve mi tu navrhujú, aby sme na nadchádzajúcej schôdzi tu mali e, príslušnú osobu, aby aj pani Hanzlik dostala odpovede na svoje otázky a bude to na programe. Komisia, prepačte za túto situáciu, ale ja teraz pokrývam Rüle správu A ako som už povedal, e, táto správa sa veľmi zaoberá vnútorným trhu, trhom, preto som bol vyslaný dnes, ale samozrejme e, zariadíme sa, aby sme vám na budúce mohli poskytnúť tie informácie, o ktoré nás žiadate. Ďakujem pekne. Áno, mnohým na to určite na tomto výbore záleží a preto e, sme o to žiadali ale ja verím, že na nadchádzajúcej schôdzi tu budú tie vhodné osoby. Pýtam sa, či sa ešte niekto chce vyjadriť. Ak nie, tak ideme k bodu 8. Aktuálny vývoj v oblasti hospodárskych dohôd o partnerstve. Myslím, že všetci si veľmi dobre uvedomujeme, že situácia s krajinami, aká je situácia vo vzťahu ku krajinám AKT a dohodám o hospodárskom partnerstve. Nož, ja som jedným zo spravodajcov, ktorý sa zaoberal túto problematikou v minulom parlamente. Je tu ešte David Martin, eh, neviem, či sú ešte nejakí ďalší spravodajcovia, ktorí sa zaoberali témou eh, tých hospodárskych dohôd. A je tu Daniel ešte. Ja by som chcel len povedať, že súčasné kolorokovanie o týchto dohodách eh, je sú obchodné rokovania o, o dohodách o, obchodovania, o, o obchodovaní s tovarom. A je to teda o obchode a vďaka sekretariátu mňa iným sme bojovali vo výbore s výborom pre rozvoj o tom, kto má e, rozhodujúce slovo v tejto problematike. Je to teda dôležité. Uskutočnila sa dohoda z, len v jednej zo skupín krajín AKT, s tou karibskou časťou. Parlament sa dohodol od roku 2004 a výbor INTA sleduje rokovania o týchto dohodách v rôznych regiónoch na verejných zasadnutiach, tajných zasadnutiach rôznymi predstaviteľmi, či už politickými, diplomatickými alebo občianskej spoločnosti Nož, eh, ja by som teraz chcel požiadať komisiu, aby nám povedali, aké, eh, aký je súčasný stav v rámci rokovaní o eh, predbežných mm, dohodách o hospodárskych partnerstvách. Pán Ronk, nech sa páči, ďakujem pekne. Ďakujem pekne, predseda. Výbor DG pre rozvoj a obchod vypracovalo dokumenty o aktuálnom stave v oktobri roku 2009. Nuž a, a pokiaľ mám správne informácie, Európsky parlament to dostal k dispozícii. Samozrejme, je začiatok decembra, a takže by som sa chcel zamerať na tie veci, ktoré sa, od, a, ktoré sa nedávno zmenili. Nož prvou z nich je, to je v tom karibskom kontexte, ako ste povedali, tá karibská oblasť, Karibika, v rámci dohôd um, je pomerne komplexná regionálna regionálny uh, regionálna oblasť. Stále chýba podpis krajiny Haiti, ktorá je najmenej rozvinutou v tomto regióne. No už podľa aktuálnych informácií Haiti čoskoro podpíše tiež um, tú zmluvu. Nuž a to je výsledkom ochoty vykonať niektoré úpravy, ktoré táto krajina požadovala. Tento pozitívny e, krok e, na zasadnutí začiatkom roku 2009 medzi Cariforum a alebo Cariforum e, o problematike EPA. ešte ďalšou novinkou, možno to nie, nebude novinka pre všetkých, že Fiji v Tichomorskej oblasti tiež um, oznámilo uh, svoj podpis, tak ako už predtým urobila Papua Nová Guinea. Opätovne uh, tento pozitívny krok uh, zatiaľ nemá konkrétny dátum, ale je to len vec um, nejakých praktických dohôd. Zatiaľ nemôžem nič povedať k tým ďalším chýbajúcim podpisom, Gána, e, Líbia, Kamorské ostrovy, Zambia. Môžem len povedať, že budeme ďalej pracovať na tom, aby v blízkej budúcnosti aj tieto krajiny podpísali e, zmluvu. No a čo sa týka súčasných alebo prebiehajúcich rokovaní, rokovaní e, možno rokovania v západnej Afrike dosiahli už pomerne pokročilé štádium, ale je jasné, aj napriek eh, dobrým záujmom všetkých strán, že tá lehota z októbra tu sa nepodarilo dodržať. Rovnako do konca tohto roku sa nám to nepodarí, ale chceli by sme do finálneho štádia dospieť začiatkom roku 2000, 2010. Eh, Viem, že nemám veľa, veľa času a preto teraz eh, skončím a chcem zúrazniť, že všetci si uvedomujeme potrebu dokončiť tie rokovania a nie len na tomto fóre, ale aj s aktérmi eh, v všetkých častiach sveta. No už na rok 2010 plánujeme v regiónu krajín AKT uskutoční množstvo seminárov o zmluvách o hospodárskom partnerstve. Ďakujem pekne. Daniel sa chce vyjadriť ešte. No, že ja mám jednu otázku a to tiež, keď bol vymenovaný dezignovaný komisár de Kucht, a tak v dvoch alebo troch e, novinách som si prečítal, že v budúcnosti sa de Kuchtom bude zaoberať e, teda v minulosti sa zaoberal e, rozvojovými krajinami a preto sa to bude zohľadňovať aj v rokovaniach o EPA. A teraz citujem, že potom, čo jeho predchodkynia Ashton e, v tejto oblasti neurobila nič. Ale hovorím, to je len také približne znenie toho citátu. Nože, a chcel by som sa spýtať, aj dnes sme si vypočuli len správu, ktoré krajiny podpísali, alebo ktoré možno podpíšu, ale aký je stav rokovaní, aké sú novinky, aké boli dosiahnuté pokroky. Ak som správne pochopil, tak tomu nezaznelo nič. Sú nejaké novinky, nejaké vážne rokovania. Bude téma e, týchto dohôd ukončená, alebo e, budeme čakať na podpísanie predčasných dohod DPA. E David. Podobne ako Daniel, ja by som bol veľmi rád, keby sa rokovalo a, podpisovalo o zmluvách EPA. Avšak myslím, že aj stratégia komisie je správna a ja dúfam, že to je stratégia, že na to podpis potvrdí ešte komisia. dúfam, že je to stratégia a nedotla, netlačíme krajiny v Afrike na to, aby podpisovali EPA. Nepodarilo sa uzavrieť rokovania na VTO, ale potrebujeme, aby všetci, všetky krajiny v Afrike mali informácie o tom, čo sú dohody EPA. Ja som minulý týždeň bol v Angole, Samozrejme, s Karlom de Guchtom sa objavila aj téma EPA. Hovoril, že nechce o tom veľmi hovoriť a zaujímavé je, že EPA sú obchodnou otázkou a bude môcť o nich povedať viac, keď bude komisárom pre odchod, obchod. Ale tiež um, tak nepriamo naznačil, že sa s tým netreba ponáhľať. Ďakujem pekne, David. Ďakujem pekne, David. To, je, um, to sú dobré správy. Ak nie sú žiadne ďalšie otázky, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. E, nuša, e, tak ako povedal e, pán Martin, ja by som chcel povedať, čo sa stalo v Ravante minulý týždeň, kde sme hovorili o dohodách EPA. Samozrejme zaujímavé, zaujímavá bola, bolo stanovisko kolegov z krajín AKT. Nuž, rokovania sa uskutočnili v Rwande, Sadeke, podpísal EPA, ale nie e, Angola, ktorá je súčasťou. A to platí aj pre Južnú Afriku, takže sme vo veľmi zvláštnej situácii, pretože boli sme v krajine SADEK, ale e, v krajine, ktorá nepodpísala dohodu EPA, len tri menšie krajiny zo SADEKu tú dohodu podpísali. Lesoto, Svahilsko a Botswana a myslím, že neskôr aj Mozambik. Nuž, spolupredseda Rasmusens a AKT povedal, že pre nás je to veľmi náročné v rámci EPA, pretože naše produkty na lokálnej úrovni nedokážu konkurovať tým lokálnym no a EPA majú obchod, pod, opatrenia na podporu obchodu a e, spolupráce s Európou na to, aby sa zavádzali takéto nové systémy. Ja si tiež pamätám, že naposledy, keď som bol v Ženeve v rámci riadiaceho výboru, eh, tam bol kolega z Namibie, ktorý sa postiažoval na skutočnosť, že to tvrdila, že európske produkty sú na lokálnych trhoch lacnejšie ako produkty z Namibie. A to na namibijskom trhu. A to je vďaka exportným podporám, ktoré naši, naše produkty majú. Ja sám, mňa samého poznámky komisie veľmi nenadchli. Komisia nemá jasnú stratégiu. Obávam sa, že toto je ten problém. Nemá stratégiu v rámci EPA dohod. Rovnako by som chcel poznamenať, že budeme potrebovať a budeme musieť pracovať rovným smerom. Poprvé musí byť zapojený silnejší Európsky parlament, musíme mať veľa silnejšiu konzultačnú úlohu v rámci mandátu, ktorý má komisia pri rokovaniach o dohodách EPA. Potrebujeme mať silnejší hlas o článkoch ktoré a paragrafoch, ktoré treba odsúhlasovať. Máme právo súhlasu, v rámci Lisabonu, ale treba, aby sme boli zapájani oveľa skôr. Po druhé, pravdepodobne s krajinami ACP budeme musieť hovoriť o dohodách EPA štruktúralnejším spôsobom, nielen o dohodách ako takých, ale aj v spojení s našim v, v rámci našich rôznych postupov v rámci e, polnohospodárskej politiky, exportných e, exportných podpor, lebo to je tiež súčasťou balíčka. No a ja som hovoril s viacerými veľvyslancami krajina Katar v Ande a budeme musieť tiež vyriešiť otázku toho, ako budeme rokovať s krajinami AKT, pretože oni majú pocit, že dohody EPA sú im vnúcované a nie niečo, čo je prospešné pre obe strany. A toto by sme mali vyriešiť tiež. Už ďakujem pekne. Pán Janet. Ďakujem, pán predseda. Otázku, čo sa, e, týka sa to komisárky Eštonovej, keď nás e, naposledy navštívila na našom výbore a jasne povedala, že komisia by chcela flexibilnejšie um, uplatňovať doložku najvyšších výhod, hlavne s cieľom uľahčiť regionálnu integráciu. Ja sa pýtam, ako to vyzerá v súčasnosti uh, vo vzťahu s týmito dohodami. V Luande som síce nebol, ale chápem to tak, že boli dosť jasné vyjadrenia aj ku Kodani o tom, aký význam má táto konferencia, hlavne podpora južanským krajinám a boj proti vylesňovaniu. Takže sa pýtam, či e, komisia naďalej bude e, ochotná e, hovoriť aj o klíme v rámci týchto dohôd a taktiež o transfere technológií, o e, ťažbe dreva. Čiže všetko, čo nejako súvisí s klimatickým oteplovaním, či už to spôsobuje, alebo či prispieva k boju proti. Ďakujem. Uh, ask... Ďakujem veľmi pekne. Len predtým, než dám slovo komisii, by som sám chcel ešte uh, pripomenúť pár vecí. Vy ste um, pomerne stručne uh, sa hovorili o dohode Cariforum. Mohli by si nám povedať niečo o aktuálnom stave zriadení inštitúcií, ktoré vytvára dohoda Cariforum. Ďalšou vecou je, že tento výbor nedostal aktuálne informácie o dokumente, ktorý bol zaslaný JPA spoločnému parlamentovému zhromaždeniu. Mohli by sme na tom niečo povedať? No, že na záver k tomu, čo povedal David o situácii v Afrike môže nám komisia povedať, či myslí, že maj 2010 eh, na zlúčenie tých troch obchodných blokov za realisticky a to je v podstate všetko. Thank you. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ďakujem No tým poslancom. E, zazneli tu veľmi zaujímavé otázky, ale samozrejme niektoré z nich e, môže zodpovedať len pán de Gucht, pretože sú veľmi politické a budete ich musieť e, prerokovať s ním a nie s úradníkom z oddelenia pre obchod. Nuž dúfam, že ten dokument, ktorý sme vám dali k dispozícii, je, obsahuje odpovede na tie obvinenia, ktoré sa objavili v tlače, že počas uradovania pani Ešten sa nič e, nedialo. Ja si myslím, že sú e, dôkazy a fakty, ktoré hovoria, že situácia je úplne iná, ako sa píše v niektorých článkoch. Opätovne na túto tému sa budete musieť porozprávať s, s jej nástupcom. Podobne tiež chápem, že komisár de Hucht už vyslal signály o tom, čo si myslí o dohodách EPA a bude o tom s vami hovoriť počas svojho vypočutia, ale eh, komisia eh, určite netlačí eh, krajiny AKT do rokovaniach o dohodách EPA. No a z tohto hľadiska myslím, že bude tá línia komisárky Aštonovej pokračovať aj v budúcnosti. a otázky o, o problémoch na spoločnom parlamentnom zasadnutí. My si myslíme, že proces EPA obsahuje postupy a mechanizmy, na to, aby sme sa zaoberali e, problémom nekalej hospodárskej súťaže alebo rôznej konkurencie schopnosti a máme časový harmonogram, ktorý rieši takéto rozdiely. Rovnako otázka e, dotácií pre export je nám veľmi dobre známa. Nie je to len problém dohod EPA. Tie krajiny, o ktorých ste hovorili, ešte nedodržiavajú žiadne dodania EPA, takže to je otázka, ide. EPA vytvára nové fórum na to, aby sme hľadali vzájomne uspokojivé riešenia. Ale nie je to situácia, ktorú by spôsobili dohody EPA. Ďalej, tá konkrétna otázka o flexibilite, ktoré zaviedla komisárka Eštenová, tá doložka o tých zvýhodnených, zvýhodnených krajinách. Ja to pokladám za veľmi zaujímavé, pretože tieto doložky sú nediskriminačné a samozrejme, že neobsahujú nič, čo by bolo prekážkou ďalšej regionálnej integrácie. Nie, práve naopak. Regióny, s ktorými rokujeme, majú právo na to, aby sa k sebe vytvárali si výhodnejšie podmienky ako voči EU, takže určite nie je žiadny, žiadny konflikt medzi regionálnou integráciou a doložkami týmito. Nož, dohody EPA vytvárajú tiež fórum na riešenie environmentálnych otázok minimálne podľa názoru komisie. Dočasné dohody o hospodárskom partnerstve s, Kamerúro, s Kamerunom sa zaoberali lesníctvom a environmentálnymi tovarmi, ale samozrejme na, to sú potreb, na to je potrebný súhlas oboch strán a ako sa bude vyvíjať situácia v oblasti EPA, závisí aj na našich partneroch. Pán predseda, vy ste žiadali o aktuálne informácie o Cariforum a komisia má obavy, že spoločné inštitúcie zatiaľ nezasadli a my veľmi sa snažíme o to, aby začiatkom roku 2010 to spoločné zhromaždenie zasadlo ale to bude závisieť tiež od dostupnosti našich partnerov. E, dokumenty o súčasnom stave, ktoré boli prístupné na spoločnom parlamentnom zhromaždení, sú v rámci dokumentu, ktorý sme vám sprístupnili. Je to taký komplexný dokument a ak chcete, aby sme to prezentovali iným spôsobom, tak je to možné ale samozrejme, že tento dokument, podkladový materiál, je to aktuálne vyjadrenie súčasného stavu. No a posledný bod, pán predsedajúci, sa týka otázky reali, e, real, realistickosti toho majového termínu. Nuž je to oblasť, kde sa stanovilo už v minulosti veľa termínov, ale z naozaj technických dôvodov by som snáď toto odročil. Uh, uh, Ďakujem. A ešte kým uh, dám slovo Davidovi, tak zdá sa, že ide tu aj o materiál, ktorý sme asi nedostali. Mohlo by, možno by ste nám ten materiál Eh, na pozadie tohoto celého mohli poslať eh, opätovne, aby sme eh, ho mohli znova distribuovať členom výboru. David? Chcel by som sa vrátiť k tej doložke a najvyšších výhod. Hovorilo sa to v rámci balíčku v, o, o dohodách o hospodárskej spolupráce pre Cariforum. Forum táto skupina krajín, kde boli dohodnuté dohody o, o doložke najvyšších výhod. Ne, nešlo tu o, o, o e, detaily toho, tohoto dohody, ale ak je e, tu takáto dohoda medzi týmito krajinami a USA, prečo by rovnakú dohodu potom nemala byť aj Európska únia? Ak by chceli však karibské krajiny mať dohodu s africkými krajinami, za takýchto okolností by to malo byť e, automatické a my ako Európania by sme chceli rovnaké práva. E, vieme, že toto je súčasť problému a akýkoľvek e, výklad je jeden z tých dôvodov a je tu výbor, ktorý to monitoruje, tak môžeme byť pravidelne informovaní o tom, ako e, sa tu implementujú jednotlivé dohody, nielen to, kde sme sa nedohodli. Uh, uh, Ďakujem. To je presne tá otázka, diskriminácia, ktorá by mohla dopadnúť na EÚ v porovnaní s najväčšími e, konkurentmi Takže táto doložka e, sa v e, e, dohodách o hospodárskej spolupráci neaplikuje. Dúfam, že táto odpoveď vás uspokojuje, pretože toto nikdy vlastne sa nevzťahovalo na tento typ vzťahu. Ak tu nie sú ďalšie otázky, tak snad len dodám, že táto téma ešte bude pretrvávať a bude nás, nás ako výbor zamestnávať dlhodobo. Chcem vám poďakovať za vašu účasť a v tejto chvíli by som snáď e, uvítal Petra Baláža, našeho starého priateľa. E, e, je to téma, chcem sa ospravedlniť, že sme vás zdržovali túto tému, ale je to téma, ktorá nás dlhodobo zamestnáva. A teraz prejdeme k deviatke z našeho programu, a to je 7. konferencia ministrov Svetovej obchodnej organizácie, konajúce sa za účasti takmer 300 delegátov v Ženeve. Prepašte, dokonca 3000, tisíc účastník, účastníkov, zastupujúcich 153 krajín. Samozrejme, hlavnou témou e, multilaterálny obchodný systém, globálna ekonomická kríza, zjavne na nás všetkých dopadajúca. A Paralelne to prebiehalo e, s nápadom ministrov revidovať alebo znova si pozrieť e, viac e, stranný obchodný systém VTO. Paralelne bežali dve plenárne schôdze. Pracovný program bol jednou z tém, ale aj rokovanie z Dohy môj osobný pohľad je ten taký, že čím skôr sa dosiahne akákoľvek forma dohody na pôde Svetovej obchodnej organizácie, tým väčšia pravdepodobnosť, že Európska únia a Afrika dos- vyriešia globálne problémy vo finančnej oblasti a teda aj v obchode. Vždy som bol presvedčený, že na voľnom trhu majú byť slobodné a voľné príležitosti a že to nám dá možnosť e, zísť z recesie oveľa rýchlejšie. Naša delegácia bola súčasťou celoeurópskej delegácie. Bol tam e, Pascal Lamy, pani komisárka Fischel bol švedský minister pre obchod, riadiaci výbor pa, e, parla, z parlamentu, z sa zúčastnil veľkej konferencie za účasti predstaviteľov európskych firiem, mimovládiek a tiež eh, odborových organizácií EÚ. Verím v takéto príležitosti a verím, že tento výbor bude zohrávať veľkú úlohu aj v budúcnosti. Máme dlhodobú tradíciu v eh, tu vo výbore, e, pokiaľ ide o účasť na takýchto ženevských stretnutiach. Sedem členov tohoto parlamentu sa zúčastnilo. Tu by som sa chcel spýtať Petra, možno by nám mohol povedať jeho názor. Tento e, ďalšie, e, ďalšie, ďalšie body programu budú potom už za zatvorenými dverami. Ďakujem za milé e, slova na úvod. E, ja i moja, moji kolegovia z Generálneho riaditeľstva pre obchod vždy vítajú možnosť stretnúť sa čas od času s e, členmi parlamentu. Ja som sa stretol s členmi delegácie, počnúť s predsedom Moreirom a priamo na mieste sme sa mohli porozprávať o otvorenou formou o tejto konferencii. A myslím si, že treba vychádzať z toho, že táto konferencia bol, bola e, dobrý, dobrým fórom, hoci pôvodne by sme boli dali prednosť, ako už to povedal Robert, tomu, aby táto konferencia bola konferenciou, ktorá príjme dôležité rozhodnutia, aby sa pokročilo v rokovaní, v kole rokovaní z Dohy, Viete, že tomu tak nakoniec nie je. Od e, posledných pokusov z roku 2008 z júla tieto e, rokovania kola z Dohy e, sú skôr na mŕtvom bode, než by napredovali. No a je zložité v tejto chvíli spolahlivo predpovedať, ako bude táto problematika napredovať. Ako viete, G20 v Pittsburghu v septembri e, tieto ciele dovršenia tohoto e, kola rokovaní e, stanovila na rok 2010. Každý o tom v tomto duchu aj hovoril, ale práve z toho dôvodu, že nemohlo byť v tejto chvíli prijaté jasné rozhodnutie, tak to nebolo súčasťou formálneho programu tejto konferencie Toto sú teda poznámky na Margo. E, Opatkovane sa to riešilo a e, bolo nám jasné, že je tu veľká väčšina, ktorá by chcela čo najrýchlejšie toto kolo dokončiť a potom na základe výsledkov, ktoré sa doteraz dosiahli, sme sa snažili vyhnúť sa nejakému veľkému e, potvrd, e, opätovnému otváraniu tých základných faktorov, parametrov z dohodných za posledné roky. Je jasné, že e, len zo pár e, veľkých obchodných partnerov, veľkých hráčov v obchode nie sú ešte pripravení, hlavne Spojené štáty. Chceli by ešte viac bilaterálne sondovať, vyjasňovať ústupky, ktoré by chceli dosiahnuť, ale treba tiež dodať, že tu bolo množstvo ďalších členov e, obchodnej organizácie, ktoré e, do e, júla 2008 neboli v stave podpísať, alebo teda nemohli súhlasiť s rámcom, ktorý k dispozícii v tom čase bol predložený. Práca odborníkov pokračovala. Nedávno došlo k neformálnemu stretnutiu ministrov eh, v Díli a takisto vysoko postavení eh, predstaviteľi administratív rokovali o dva týždne v skutočnosti by, mala, by malo nastať ďalšie stretnutie. Každý súhlasí s tým, že ak tieto ciele dovršenia kola v roku 2010 má byť splnený. E, musíme dospieť k dôležitým rámcovým rozhodnutiam a to, tak, a to pravdepodobne v prvej štvrtine roku 2010. A práve preto e, generálny riaditeľ Lamy tlačí na to, aby sme mali určitú sériu záväzkov, stretnutí s takou možnosťou, aby sme e, mali taký E, nejaký, nejaké väčšie podujatie, kde zinventarizujeme stav v marci. Stále je tu teda súhlas s tým, s tým, s tým zámerom kola, rokovaní z Dohy. Takisto e, obchod je oblasťou, ktorý by mohol pomôcť nájsť cestu von z krízy a opätovne spustiť rast všade vo svete. A preto dúfame, že táto pod, politická podpora, ktorú vyjadrili viaceré fóra za posledné mesiace, v budúcich mesiacoch sa preniesie do Čínov a Európa zostane plne e, činnosti Ministerská konferencia sa zamerala na otázky, ktoré možno až tak nebijú do očí, ale naďalej sú veľmi dôležité, teda ako použiť tento dôležitý nástroj Svetovú obchodnú organizáciu na riešenie s aktuálnymi, aktuálnych problémov sveta. Kým čakáme na dohu, sú tu ešte aj e, súrnejšie problémy, napríklad vyhnúť sa e, ne, ne, e, negatívnym dopadom liberalizácie, ktorú sme už dosiahli. Slá, e, ekonomická situácia sa materializovala skutočne už v kríze, v krízu a dodatočné clá a uzavreté trhové priestory na svete boli toho následkom. A toto poučenie sa zjavne Eh, vníma ako lekcie, ktorú eh, väčšina krajín pochopila, snáď s výnimkou niekoľkých krajín, počnúť s Ruskom, a končiac eh, Argentínou. Inak väčšina členov VTO nepodnikla zásadné deliberizačné a antiliberizačné kroky Spustili sa e, mechanizmy monitorovania vedúce k transparentnosti týchto opatrení, ktoré tiež poskytujú možnosť na diskutovanie opatrení, ktoré prijali viacerí členovia. A monitorovacie aktivity VDO tiež fungujú ako určitý vklad do diskusí na medzinárodných fórach, kde ide aj o tie záväzky, ktoré prijali členovia G20. A v tomto ohľade ministerská konferencii bola, zohrala dôležitú úlohu tým, že potvrdila a podporila monitoringový mechanizmus a potvrdila potrebu členov VTO, aby plne informovali o jednotlivých krokoch, ktoré podnikli Tiež viaceré oblasti VTO sa tu diskutovali tam, kde sa dosiahal teda pokrok alebo navrhoval. Z jednej e, strany je to pod posilnenie revízny mechanizmus obchodnej politiky ako fórum, určitý, určitá forma peer review, kde VTO sa môže pozrieť na jednotlivé politiky a evaluovať ich na základe celkového rámcu a sekretariáta tu e, VTO. E Diskutovalo sa aj o zlepšení transparentnosti. EU to plne podporuje. Systém je naozaj veľmi transparentný a chceli by sme dúfať, že ďalší členovia VTO dosiahnu podobnú transparentnosť. Tiež sa diskutovalo o úlohe regionálnych, obchodných a preferenčných dohôd a ako by tieto mohli vyzerať tak, aby nepodkopávali, ale skôr podporovali viac e, stranu liberalizáciu. Takže bola to naozaj užitočná konferencia. možno nie taká, ako by sme boli očakávali a akú sme chceli mať v blízkej budúcnosti. Ale bola potrebná tak, pretože by nedávalo zmysel dlhšie čakať, kým sa uskutoční ministerská konferencia. Ďakujem a chcem vám poďakovať Je to niečo, čo je pre nás veľmi dôležité. Viem, že Daniel sa zúčastnil prezident, predsed, pre ministerského stretnutia, ale najprv ďalší kolega. Ďakujem, pán predseda. Ja som sa na tomto ministerskom stretnutí nemohol e, zúčastniť, pretože členov mohlo byť 7 a teda moja skupina tam nebola zastúpená. Nie som až tak skľúčený tom, ako som si vypočul opis. No a naviac, keď si prečítam súhrn predsedu, ktorý sme dostali, tak e, máme trochu pocit, že tá schôdza sa zaoberala uh, všetkým a na ničom konkrétnom sa nedohodla a myslím si, že ten súhrn odzrkadľuje tú kvalitu konferencie, takže je to e, málo skoncentrované a nejasné. Dve otázky z mojej strany. V súhrne predsedu sa hovorí o tom, že nemajú byť opäť otvorené body, ktoré už boli dohodnuté ale nemám pocit, že by si to myslel aj americký vyjednávač Kirk. E, mohol by to niekto upresniť? A potom vy sám s veľkým entuziasmom nás e, vítate na ďalšiu konferenciu a mi teda bolo ukončené toto kolo e, diskusí. Neviem, ja si nemyslím, že Francúzsko bude majstrom sveta vo futbale, ale mm, ja sa pýtam na váš názor. Naozaj myslíte, že sa to dá, toto kolo dá ukončiť? E, sám hovoríte, že sú tu nové výzvy pre medzinárodný obchod, hospodárska, finančná kríza napríklad, aj environmentálne, sociálne výzvy. A máme pocit, že výzvy, ktoré súvisia s uzatvorením iných bilaterálnych alebo re, e, regionálnych dohôd, tu vstupujú do hry. Takže pýtam sa, či sa toto kolo dá e, dokončiť, alebo či by bolo na čase aj v Európe Eh, rozmýšľať nad reformou medzinárodného obchodu alebo aspoň minimálne mať novú agendu vyjednávaní na pôde VTO, aby eh, takéto obchodné multilaterálne vyjednávania sa naozaj diali v aktuálnom kontexte. Ďakujem. Ďalší, pán Ďura. Kolegyne, kolegen, als ako člen ALDE, kolegyne, kolegovia, som na e, tejto delegácii sa zúčastnil. V prvom rade by som snáď chcel povedať, že sme mali možnosť osláviť Lisabonský deň, teda prvý deň vstupu do platnosti Lisabonskej zmluvy. A mal som taký dojem, že u e, členov VTO sa veľmi presne berie do úvahy, že Európsky parlament tu bude teraz spolu rozhodovať. Ale otázka znie, do akej miery budeme rovnakými partnermi e, s radou pri konferencii, pretože práve európske členské krajiny sú priamými členmi. Máme tu nejaký e, náskok v informovanosti. Ja osobne som si ako domácu úlohu, pre nás pripravil otázku, ako by sme tu mohli dosiahnuť rovnaký prístup a o tom by sa malo s komisiou aj intenzívne hovoriť. A druhý dojem, ktorý tu vznikol, je ten, alebo bol obsiahnutý v stanovisku pani komisárky Fischer-Boll, ktorá ešte opätovne zdôraznila, že je tu otázka, že rozvojové kolo rokovaní z Dohy e, k otázke vedie, či je tu dosť politickej vôle, ako už to tu odznelo. Takisto bolo tiež vyjadrené, že sú tu naozaj aj kritické hlasy na tejto konferencii, napríklad Spojené štáty, ale možno aj ďalšie štáty žiadali, aby poskytli rozvojové krajiny ešte viac. Otázka sa teda naskýta, je možné počas budúcich troch, štyroch mesiacov rozhýbať rokovania e, dohy, e, alebo si založíme ruky a budeme hovoriť, že to aj tak už stratené a na čo sa snažiť, čo ja nepovažujem za správne. My ako parlament by sme mali pri, prispieť svojim dielom k opätovnému rozbehnutiu týchto rokovaní. Mali by sme sa pokúsiť o to, pretože e, multilaterálna dohoda je podľa nás určite lepšia ako bilaterálne dohody medzi krajinami. Znova teda otázka, nemôže tu Európa fungovať ako určité premostenie medzi Spojenými štátmi a členskými krajinami. Nemali by sme ešte raz s komisiou hovoriť o tom, či EÚ by s tými návrhmi, ktoré sú tu na stole, dokonca alebo s novými návrhmi, nemôže Spojené štáty a ďalších partnerov e, určitým spôsobom rozhýbať, aby v roku 2010 ozaj sa dosiahla dohoda. V každom prípade by sme sa o to mali aspoň pokúsiť. E, nemali by sme tu, toto rokovanie e, považovať za stratené, tak ako naznačil už predrečník, to by bolo nesprávne. You, Michael. Sure that... Ďakujem, Michael Neviem, či toto bude jednoduché eh, podkuriť USA. Nož, drahé kolegyne, kolegovia, ja som tiež eh, sa zúčastnil na tých rokovaní v Ženeve a chcel by som teraz nadviazať na to, čo povedal kolega Teurer a, a eh, chcel by som toho vyhodiť aj jeden záver. Ja sa ešte veľmi dobre pamätám na moju prvú cestu VTO. E Stretli sme sa v Hongkongu. Už a v Hongkongu, aj keď to netrvalo len dva dní, ale boli sme tam celý týždeň, tak veľmi dobre sa pamätám na to, ako sme každodenne mm, uskutočnil briefing s Európskou komisiou, kde sme boli informovaní o aktuálnom stave rokovaní a ja viem, že ten briefing bol taký populárny, že mnohí kolegovia z národných parlamentov, dokonca aj ministri a štátni tajomníci sa pýtali nás, poslancov Európskeho parlamentu a komisie, či sa môžu zúčastňovať týchto rokovania, boli informovaní z prvej ruky. To znamená, e, že tento stav, ku ktorému by sme sa radi vrátili, panoval už v roku 2005. Avšak myslím si, že by sme sa mali o to snažiť nie len, aby sme uspokojili potrebu informovanosti Európskeho parlamentu, ale aj e, v prípade ďalších e, takýchto rokovaní na to, aby sme sledovali spoločné stratégie. Ja si veľmi dobre pamätám, ako sme v Hongkongu hovorili medzi Euró- komisiou a parlamentov a keď mali sme rôzne stanoviska, to je všetko dobré, ale keď sme aj o bodoch, ktorí sme mali rovnaké stanovisko, mohli alebo mali sme príležitosť rokovať s predstaviteľmi mimovládnych organizácií, občianskej spoločnosti, združení a tak ďalej. A, a myslím, že pre Európsku úniu, ktorú teraz posilňuje Lisabonská zmluva, pre budúce zmluvy bude len dobré, keď minimálne v tých bodoch, v ktorých panuje dohoda medzi parlamentom a komisiou, aby sme vyvinuli spoločnú stratégiu, ďalej usledovali a myslím, že do najbližších rozhovorov na VTO môžeme dospieť spoločnému stanovisku o tom, ako postupovať ďalej. Samozrejme v tých bodoch, ktorých máme eh, rovnaké stanovisko. Myslím, že by sme sa mali poučiť za situácie v Ženeve. Myslím, že taká eh, zo strany eh, komisie, ale aj parlamentu ne, nebolo všetko ideálne. Ďakujem. No ja by som iba doplnil to, čo povedal Daniel. Ja som bol v Hongkongu, mali sme vynikajúce briefingy, nielen zo strany DG Trade, ale aj Agri. Bola tam aj komisárka Fisherbowl a bolo to veľmi užitočné. Ale ja by som sa vrátil k tomu, k tomu, čo povedal Janik a Michael. Situácia z USA. David minulý týždeň hovoril o niektorých problémoch e, vo vzťahu z USA ja som sa stretol s americkým veľvyslancom a ďalšími zástupcami USA a je tu istý pocit dosť výrazný, že USA má teraz také vážne vnútorné problémy, že e, sa kvôli tomu posilnila polnospodárska lobby. Peter Mandelson, keď bol komisárom, sa snažil e, preruš- prelomiť túto situáciu E, čo sa týka polnohospodárstva a e, teraz Američania možno, že dokonca sú ešte ochranárskejší a teda o e, iniciatívu v tejto oblasti sme prišli. Ďakujem za tieto pripomienky, aj otázky, aj tým, ktorí pozitívne hodnotia spoluprácu medzi komisiou a parlamentom a my určite e, budeme v takomto duchu pokračovať aj s novou komisiou. Väčšina komentárov sa vlastne e, držala, pridržala spoločnej myšlienky, teda otázka, či ešte stále máme veriť v e, toto kolo rokovaní a ak nie, čo s tým? V prvom rade si myslím, že v prvom, e, že nemáme na výber. E, jednoducho musíme pokračovať z Dauha. A bolo tu viacero falošných poplachov a ja si myslím, že teraz je trošku tá dôveryhodnosť oslabená. Veľakrát sa už hovorilo, že je to koniec a e, nakoniec sa to nestalo naposledy v júli, ako som už povedal, takže ale môžem vás e, môžem vám opísať minul, minulosť, čo sa týka GAT a organizácie, tak e, žiadne kolo sa nedokončilo na čas a nakoniec e, všetky kola boli úspešne dokončené. Takže ja dúfam, že toto kolo rokovaní nebude výnimkou. A potom ďalšie porovnanie s minulosťou, uruguajské kolo trvalo 8 rokov, 86 až 94 a vtedy eh, GAT eh, malo 120 členov, teraz máme 153 členov vo VTO je tu eh, širšia paleta krajín aj záujmov a naďalej táto organizácia pracuje na základe konsenzu. To znamená, že aj najmenší člen VTO má de facto právo VETA. Viete si predstaviť, ako mimoriadne zložité, sa, zlo, eh, zložité je dopracovať ku kompromisom, pretože tie krajiny sú eh, od najmenej eh, rozvinutých chudobných až po eh, najbohatšie, najmocnejšie. No a to je za tým mm, meškaním. Ale naďalej som optimistický, že je to možné a že je to možné v dohľadnej budúcnosti. A ešte Eh, vy ste o tom hovorili aj David o Sullivan už skôr. Na tomto výbore sa už skôr hovorilo o kľúčovej úlohe USA v júli 2008, ako viete, keď naozaj eh, hrozil kolaps E, spor medzi USA a Indiou a Čínou, na druhej strane o polnohospodárstve. E, to bol dôvod, prečo sa e, dostali rozhovory na, mŕtvy, na bod mrazu, ale máme novú administratívu v USA, ktorá je pripravenejšia spolupracovať s inými krajinami a viac kladie dôraz na multilaterálnosť ako ich predchodcovia. A my dúfame, že e, vďaka tomu sa to v konečnom dôsledku prejaví aj v obchode. Ale ako tu už správne odznelo, zdá sa, že e, prvý rok e, vlády Obamu sa možno, že zamerial na iné naliehavé otázky, napríklad reforma zdravia, klimatické otázky vzhľadom na konferenciu v Kodani. A teda zatiaľ sa ešte nemal možnosť venovať dostatočne a politicky zdôrazniť význam tohto kola rozhov- ro- rokovaní z Dauha. A potom otázka predsedu. V USA je naozaj veľká skepsa o tomto kole rokovaní minimálne e, o tom, čo sa podarilo dosiahnuť teraz. Americké podniky, a chcem povedať, že nejde iba o polnospodárske, ale týka sa to aj priemyslu a do istej miery aj služieb ale hlavne priemysel a polnospodárstvo. Tieto odvetvia si myslia, že e, veľké hospodárstva urobili až moc a menšie príliš málo. Takže USA sa za týchto okolností snaží e, nastoliť rovnováhu, aký prístup k trhom by sa dal zabezpečiť, e, pokiaľ ide o Čínu, Indiu a Brazíliu. Mm, toto sú tri e, silnejúce hospodárstva, ktoré sú stredobodom záujmu e, USA tak z priemyselného, ako aj polnohospodárskeho hľadiska. Takže prebiehajú neustále konzultácie bilaterálne medzi USA a týmito troma krajinami. Podľa toho, čo sme počuli, je tu istý pokrok, ale určite nič e, zásadné. No a potom otázka, či EÚ môže e, byť akýmsi premostením. O tom hovoril opäť predseda. Snažili sme sa o to a podarilo sa nám to v júli pri dohode e, v polnohospodárstve kompromis e, pri tých najproblematickejších otázkach špeciálne zábezpeky a E, takéto mechanizmy pre rozvojové krajiny. Ale e, teraz v súčasnosti e, sú tu veľké protichodné názory. USA si myslia, že silnejúce ekonomiky by mali lepšie sprístupniť svoje trhy, pretože mnohé takéto krajiny, vrátane Argentíny a Južnej Afriky, si myslia, že už spravili až moc. A súčasná ponuka im nevyhovuje. Takže EÚ sa veľmi ťažko teraz e, zohráva úloha sprostredkovateľa. Ťažko sa v takomto kontexte budujú mosty, ale snažíme sa, ale my sme zohrávali vedúcu úlohu pri poslednej schôdzke. Ja mám pocit, že situácia sa zmení, keď e, americká vláda a hlavne e, samotný americký prezident bude e, ochotný venovať e, veľkú, väčšiu pozornosť e, tomuto kolu s ostatnými členmi VTO, ale myslím, že tento moment nie je príliš vzdialený. Pán Žado sa pýtal na to, či EÚ by mohla navrhnúť novú agendu, aby sa to kolo uberalo iným smerom. Nie je to podľa mňa možné ani z vecných, ani z politických dôvodov, pretože e, v súčasnosti nikto nie je e, ochotný vzdať sa dávhy napriek pochybnostiam žiadna krajina ani na iných fórach e, ešte nepovedali, že zastavme Dauhu. Myslím, že nikto by nechcel e, spraviť e, takýto nepopulárny, nepopulárny krok, ale k vecnej stránke liberalizácia trhu to je naozaj podstata existencie VTO. Ak nevieme zabezpečiť pokrok v týchto oblastiach, tak potom naozaj neviem, čo iné by e, Svetová obchodná organizácia mohla robiť. Viem, že sú ešte aj iné témy, o ktorých sa skôr hovorilo a ktoré dokonca boli e, na programe, napríklad e, diskusia o investíciách, o e, vládnych zákazkách viac zohľadniť environmentálne otázky alebo tie, ktoré súvisia s pracovnou silou, ale pre väčšinu e, rozvojových krajín e, to neprichádza do úvahy. Podľa nich organizácia by sa malo, mala venovať lepšej liberalizácii obchodovaniu s tovarmi a službami EU, spolu s EÚ ďalej rozvíjať medzinárodné pravidlá. A nemyslím si, že je e, politická príležitosť e, zmeniť zameranie. E, takže súhrnom nevidím žiadnu inú alternatívu, ako pokračovať, pokračovať v Dauhe a snažiť sa vytvoriť čo najlepšie podmienky pre úspešné ukončenie tohto kola rozhovorov. A na druhej strane je dobré, že došlo k pokroku, eh, čo sa týka preferenčných dohôd, eh, tak zo strany ako aj EU, ako aj iných členov VTU. To by Určite je to istý pokrok, ale je to menej optimálne ako multilaterálna liberalizácia. A ešte chcem spomenúť dobrú spoluprácu medzi parlamentom a komisiou. Ako e, určite viete, zatiaľ máme dočasného komisára. Je to pani Ferrero Waldner, ktorá pôsobí ako komisárka pre obchod do konca pôsobnosti súčasnej komisie a dezignovaný komisár je pán de Gucht a my sa tešíme na jeho potvrdenie v tejto úlohe a tak ako jeho predchodca verím, že aj on od začiatku bude e, pokračovať v dobrých vzťahoch s Európskym parlamentom už e, v kontexte Lisabonskej e, zmluvy, kde je spolurozhodovanie pre oveľa viac oblastí ako pred touto zmluvou. No a dovtedy ako zastupcovia nášho generálneho rediteľstva vás budeme čo najlepšie informovať, spolupracovať s vami a poskytovať vám všetky odpovede, ktoré budete o nás žiadať. Ďakujem pekne, Peter. K tomu, čo ste povedali o USA. Už hovorili ste o rokovaniach. A o tom, že Južná Amerika hovorí, že už um, dali veľmi veľa. A to ale robí každý dobrý vyjednávač. No a čo sa týka USA, tak ja som sa za Úniu farmárov E, zapájal. Nuž, no a v Uruguaji e, začali Američania veľmi neskoro, tak ako ste povedali. Nuž, no a my sme boli takí radi, že boli za rokovacím stolom a, a prišiel k tej Blairhousovej dohode. Nesúvisí to nejako s Tony Blairom no a ďalšie časť zasadnutia je za zatvorenými dverami. Požiadam členov výboru, aby e, zostali. Je to a preto a jeho súčasťou je zasadnutie koordinátorov, takže len poslanci sekretariát výboru, e, právny servis, e, úradníci politických skupín a, a asistenti môžu zostať a, a zvyšok požiadam, aby opustili miestnosť. Ďakujem pekne. Nož a pokiaľ ľudia odchádzajú, chcel by som povedať, že veľvyslanec USA bol potvrdený vo svoj, na svojej funkcii a myslím, že by bolo dobre, keby náš sekretariát ho pozval na zasadnutie tohto výboru alebo sem na zasadnutie, alebo by bolo dobré, keby sme začiatkom budúceho roka navštívili Brazíliu a možno by bolo tiež múdre požiadať brazilského veľvyslanca, aby prišiel na zasadnutie nášho výboru. Takže to sú len dva, dva, dva body.